bude, nevyjadrí svoje námietky. 5 ehm, ehm, aktov ehm, bolo priamých v, pri, prijatých v súvislosti s pravidlom 78 štatútu parlamentu. Ich